Herzlich willkommen zu dem zweiten Tag unserer Sitzung. Takže vás vítame veľmi uh, srdečne na druhej časti zasadnutia naš, našho zasadnutia. Máme na programe rozpočet na rok 2010 Samozrejme, e, že e, sú to finančné prostriedky, ktoré by sme chceli vidieť, pokiaľ ide o náš výbor. E, takže všetci sme boli na letnej dovolenke, ale tá osoba, ktorá pracovala, bola Jutta Haug. A práve z toho dôvodu by som spravodajkyni pani Jutte Haugovej chcel dať slovo. Veľmi pekne ďakujem. A keď ma počujú kolegovia, samozrejme, že viem veľmi dobre, že nie všetci ovládajú Nemčinu. Chcela by som však povedať niekoľko základných vecí, pretože mnohí kolegovia sú tu noví a isté e, veci by mali vedieť v nadväznosti na rozpočet, pretože e, nemusia to nevyhnutne vedieť v tejto etape. Tri e, základné veci by som chcela povedať. V prvom rade, pokiaľ ide o agentúry. Zatiaľ máme 28 agentúr v EÚ a ako parlament vlastne zodpovedáme aj za tieto agentúry, pretože časť ich rozpočtu, respektíve celý rozpočet vlastne je schvalovaný práve tu v našom parlamente. Samozrejme, e, že náš výbor robí e, každoročne návrh rozpočtu a vždy vlastne rada e, na, v tom v tejto etape veľmi rada ten rozpočet kráti. To sa, sa samozrejme e, týka agentúra, desí to ľudí, ktorí tam pracujú, ale nemuseli by byť takí vydesení, pretože vždy sa vlastne vraciame späť e, k predbežnému návrhu rozpočtu a samozrejme, že aj e, k príspevkom, ktoré sa týkajú agentúr. Samozrejme, že existujú rôzne agentúry. Sú agentúry, ktoré nedostávajú peniaze z nášho rozpočtu, ale závisia od príspevkov príspevkov, ktoré dostávajú za tú prácu, ktorú vykonávajú. To sa samozrejme týka agentúry pre chémiu v Helsinkách, to sa týka MEA v Londýne, to znamená, že to je agentúra, ktorá zodpovedá za lieky a pokiaľ ide o tieto agentúry, vymysleli sa v nadväznosti na to tzv. viazané rozpočtové prostriedky, to znamená, že ak by tieto rozpočtové prostriedky um, nevyužili, tak ich musia vrátiť späť do pokladne. Ale samozrejme musia uh, komisii e, preukázať, akým spôsobom dostávajú ďalšie finančné prostriedky a keď na budúci rok potrebujú tieto finančné prostriedky, potom môžu v podstate požiadať komisiu o to, aby e, im tieto prostriedky dala k dispozícii v ďalšom roku. Niekedy komisia je dosť e, váhavá, to sa stalo pri EMEA a pri ECHA a e, vlastne e, sa hovorilo o tom, že by sa to malo vrátiť celkom do rozpočtu. Ale toto jednoducho nejde e, takýmto spôsobom, pretože tieto agentúry samozrejme od takýchto príspevkov závisia, to všetci veľmi dobre vieme a vieme to v nadväznosti na našu prax. Nikdy vlastne nevieme presne, že koľko tých rozpočtových prostriedkov bude vyčerpaných v danom uh, finančnom roku. Pri EMEA napríklad uh, sa to takto e, veľmi často stáva v podstate. A práve z toho dôvodu vlastne, e, pokiaľ ide o tieto upravené opra- návrhy opravných rozpočtov, nad, e, bojujeme. Čas, veľmi dlho sme s týmito agentúrami a s administratívou vlastne o tomto hovorili, že e, plány v nadväznosti na rozvoj e, sú veľmi dôležité, aby tá agentúra skutočne mohla veľmi rozumne fungovať. To samozrejme znamená, že my ako parlament nie e, v rámci rozpočtového konania by sme, by sme nemali vlastne zasahovať do tohto organigramu, respektíve programu, ktorý tieto agentúry majú. Je tam e, samozrejme e, patričný manažment, patričné vedenie a to sú vlastne osoby, ktoré e, by vlastne na týchto veciach mali pracovať v rámci agentúr. To znamená, že tie návrhy, povedzme, povieme, že chceli by sme mať pre ECHA o 2 milióny eur viac k dispozícii. To musíme s patričným spôsobom samozrejme si odôvodniť. A ak to nespravíme, e, nespravia ľudia z agentúry, musia to spraviť ľudia z výboru pre rozpočet, pretože nejaký poriadok tak jednoducho musí byť. Každá agentúra, ktorá vidí, že v rámci rozpočtového roku jednoducho s tým personálom, ktorý má k dispozícii, nemôže v podstate fungovať, môže požiadať o tzv. doplnenie e, rozpočtových prostriedkov. A to sa tiež akceptuje potom v rámci rozpočtového roku je možné na základe návrhu, ktorý sa prekladá komisii, e, toto zmeniť. Toľko k agentúram. A teraz, pokiaľ ide o e, tie nové rozpočtové prostriedky, ktoré dostávajú isté organizácie z e, rozpočtu. Samozrejme, že je možné v podstate povedať, že áno, toto je politická vôľa, na toto potrebujeme finančné prostriedky. To je nádherné a zdokumentovali sme tým politickú vôľu, ale viac nič, pretože samozrejme, že takéto peniaze jednoducho je možné z rozpočtu uvoľniť len vtedy, keď máme nejaký právny základ, na základe ktorého to môžeme spraviť. Komisia, ktorá to musí implementovať, potrebuje právny základ. Právny základ v nadväznosti na to, a aby mohla povedať, áno, tieto rozpočtové prostriedky je možné dať k dispozícii. E, mnohí kolegovia nechceli v podstate e, vôbec e, počúvať, čo sme im hovorili a komisia dodnes v podstate 20 miliónov eur, ktoré máme v nadväznosti na klímu k dispozícii, jednoducho uvoľniť a hľada v podstate, akým spôsobom by sa dali tieto peniaze využiť. My sa sami samozrejme obmedzujeme. To je e, jednoducho e, veľmi zvláštne, ale keďže nemáme právny základ, tak jednoducho to nie je možné uvoľniť. Takže malo by, mali by sme sa pozrieť v podstate na tie právne základy. Môžeme potom povedať, áno, tam dáme viac finančných prostriedkov, tam uh, skrátime a tak ďalej. To je možné. Tretí bod, pilotné projekty. Kolegovia, boli veľmi úspešní. Nie, to by bolo nesprávne, e, e, nesprávny výraz. Boli veľmi e, v podstate dômyselní, pokiaľ išlo o rôzne projekty. Dostali sme celý rad rôznych projektov. Časť z týchto projektov bola potom stiahnutá, ale sú aj také projekty, ktoré stiahnuté neboli. Chcela by som vám pripomenúť, že pilotné projekty musia obsahovať vždy veci, ktoré majú pridanú európsku hodnotu. To by som vám chcela pripomenúť. A po druhé, musia byť aj inovačné. To znamená, že musia byť naozaj nové. Nijaká iná možnosť neexistuje, nejaké iné právo, respektíve e, ustanovenia e, existujú, ktoré by to odôvodňovali. To musí byť skutočne nový projekt. Je to naozaj základná iniciatíva parlamentu, musí to byť naozaj pilotný projekt. A musím všetkým kolegom povedať, tie navrhnuté veci, ktoré ste predkladali, eh, naozaj nie sú eh, novými projektami. Nie prinášajú novú pridanú hodnotu. A to platí samozrejme aj eh, na kolegov, ktorí sedia vedľa mňa. Medzi tým samozrejme boli vypracované mnohé štúdie. Je štúdie, do ktorých sa zapojilo 11 členských štátov EÚ. A na začiatku samozrejme e, sme mohli žiadať komisiu, aby v podstate e, na toto e, pripravila istú legislatívu. Chris Davis, Chris Davis to celkom nakoniec by som chcela povedať, že ten, neviem, ale dá sa povedať, že o tri štvrte roka prichádza neskôr s tou dobrou myšlienkou v nadväznosti na tento druh farmárstva, polnohospodárskej výroby, pretože komisia medzi tým e, zadala, zadala objednávku na štúdiu. Komisia bola pred nami o jeden krok a to nie je tým pádom pilotný projekt. Jediný pilotný projekt je pilotný projekt e, e, Tomasa Ulmu. Tam ide v podstate o streaming v nadväznosti na hepatitis typu B. Toľko by som chcela povedať. Veľmi pekne ďakujeme, Juta. Myslím si, že to je skutočne veľmi užitočné pripomenúť túto tému v nadväznosti na agentúry a vysvetliť e, istým spôsobom rozpočtové línie, e, ktoré musíme uplatňovať. Chcela by, chcel by som vám niečo povedať. O 12.30 máme e, v podstate zasadnutie rady. Potrebujeme naozaj dostatok času na hlasovanie. Toto je situácia tak nie zvyčajná, pretože naozaj máme eh, nové zloženie parlamentu a práve z toho dôvodu by som chcel okamžite teraz prejsť na hlasovanie a samozrejme, že chcel eh, by som eh, požiadať o prepačenie tých kolegov, ktorí sa chceli k týmto veciam vyjadriť. Takže najprv by sme začali s hlasovaním. Máme tam pozmeňujúci návrh 5911 zo strany UT Hawk. Kto je prosím za to? Budeme elektronicky hlasovať. Kto je za to? Kto je proti tomu? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Tým sa dostávame e, k 5905 od Duty How. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 5910 zo strany Duty How. Kto je za tento návrh? Kto je proti tomu? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Teraz sa dostávame k 5901. jedničke Krisa Davisa. Kto je za to? Kto je proti? 5921. Kto sa zdržal hlasovania, budeme musieť skutočne hlasovať. Takže počkajte chvíľočku, sa ozývajú hlasy. Prepačte, prepačte. Tam vôbec nejde o pilotný projekt Chrisa Davisa, pokiaľ ide o túto záležitosť, ale ide o to, že tam idú ide, pokiaľ ide o 070307, to je vlastne identické. Prepačte. Takže prosím vás, budeme hlasovať. Uzatváram hlasovanie. päť hlasov za. Nikde je proti tomu. Jeden člen sa zdržal hlasovania, takže je to prijaté. Chcel by som povedať, um, tu nás sú nejakí kolegovia, ktorým nefungujú. Dosť veľa uh, ľudí e, má problémy e, s elektronickým zariadením hlasovacím. Takže asi by to zmenilo e, konečný výsledok. Budeme musieť v podstate zistiť, že či sa naozaj dajú používať tieto elektronické hlasovacie zariadenia. A teraz musíme ešte hlasovať o 590 šestke 5906. Kto je za? Je to návrh Juty Haug. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý je tento návrh. Teraz pokračujeme 5904. K tomu sa hlási pani spravodajkyňa. Urobila som eh, prvý návrh aby sa e, to, čo požaduje, aby sa e, to previedlo, ale potom, ako som hovorila e, s komisiou, komisia sa vyjadrila takým spôsobom, že sa to dá implementovať aj v rámci Life Plus, takže môžeme v podstate odhlasovať tento návrh Takže žiadne ústny pozmenujúci návrh z vašej strany, ale vlastne tak, ako to bolo predložené. Kto je, prosím, za, budeme hlasovať. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Návrh je prijatý. 5 5904 Jánoš Aďa. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Teraz 5, 9, 1, 8. Pán Sejber, kto je za? Kto sa zdržal hlasovania, prijatý je tento návrh. 5919, takisto Richard Sebel. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Mohlo by to byť 50 na 50, takže ako to spravíme, pokiaľ ide o tieto hlasovacie zariadenia, ktoré nefungujú. Ešte teraz skúsime a budem počítať tých, ktorým nefunguje eh, hlasovacie zariadenie a môžu potom odovzdať hlas. Budeme prosím hlasovať ešte raz o 5919. Uzatváram hlasovanie. Takže 43 členov hlasovalo, 20 za, 22 proti, 1 sa zdržal hlasovania. Dobre, musíme, je mi veľmi ľúto, ale musíme si to naozaj spočítať, pretože bohužiaľ viacero týchto hlasovacích zariadení nefunguje. Takže prosím, kto je pro, za 5919, e, eh, ide o návrh zo strany Richarda Zebera. Kto je prosím za, budeme musieť rátať hlasy. Kto je prosím proti tomuto návrhu? Kto sa zdržal hlasovania? Takže 26 za, 32 proti. Je mi veľmi ľúto, Richard, ale tento návrh nie je prijatý. Teraz sa dostávame k 5920 Chris Davisa. Kto je prosím za tento návrh? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý je tento návrh. 5926 Juta Hau, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý je tento návrh. 5915 tam sú dva identické veci, aj 5916, kto je prosím za to. Máme tam ale oddelené e, hlasovanie, kto je prosím za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatá, kto je prosím za druhú časť. Ďakujem, kto je proti. Kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá je druhá časť. 5908 Utah Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá je, tento návrh. 5909 Utah Hawk. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý je tento návrh 5924. Thomas Ulmer. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Musíme to spočítať. Takže ešte raz prosím, kto je za 5924, kto je Tomasa, návrh Tomasa Ulmera, kto je za? Kto je proti? Takže 30 e, k 28, takže predsa len je prijatý tento návrh. Ďakujem vám. E, návrh Juty Hal. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 5912 Juty Haug. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 5925 Tomasa Úmera. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. A 5903 Bas Aykut Judith Sargentini, Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Takže týmto sme uzavreli hlasovanie. Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať Jute Haug za všetku prácu, ktorú vykonala.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 Takže, vážení kolegovia kolegyne, prejdeme na ďalší bod nášho programu, eh, v rámci ktorého chcem srdečne privítať. Prosím o pozornosť, viem, že máte si toho veľa čo povedať. Dagmar. Haló. OK. Now we can start. Ja. Yeah. Äh, wir dürfen ganz herzlich begrüßen in uns. Takže, ako som bol povedal, chceme äh, privítať v rámci äh, kola prezentácie švedského predsedníctva. A chcel by som vlastne hneď dvojicu privítať. Začnem privítaním a predstavením Gorana Heglunda, ktorý je švedským ministrom pre dobré životné podmienky a pani Maria Larsson je švedská ministerka pre starších spoluobčanov a pre otázky verejného zdravia. Vítajte v našich kruhoch. Švedské predsedníctvo e, má e, veľké ambície, vynikajúco sa pripravilo na svoju úlohu. Už sme si vypočuli v priebehu tohto týždňa niekoľkých zástupcov švedského predsedníctva. No a nebudem to zbytočne naťahovať. Rovno vám odovznám slovo. Pán Heglund. Ďakujem, pán eh, predseda, za vaše srdečné privítanie na pôde vášho výboru. Myslím si, že týmto eh, vlastne položíme taký základný kameň našej spolupráce. Verím, že v eh, budúcej dobrej spolupráce budeme v rámci tej spolupráce riešiť dôležité úlohy. Je pre mňa veľkou cťou zúčastniť sa zasadnutia vášho výboru. Chceme sa venovať otázka otázkam e, e, zdravia a aký, aký má k tomu postoj švedské predsedníctvo. Je pre mňa veľkou cťou pôsobiť práve v tejto oblasti, pretože otázky zdravia nám nesmierne ležia na srdci. Samozrejme, každý to vníma cez prízmu vlastného zdravia a aj cez e, zdravie blízkych. Eurobarometer realizoval tiesne pred voľbami do Európskeho parlamentu prieskum, s otázkou, e, s otázkou, čo je najdôležitejšie pre európskych občanov. A na poprednom mieste to bola otázka zdravia. No a to sú e, skutočne e, kľúčové kľúčové problémy e, e, obyvateľov a chceme tomu venovať e, to ďalšie obdobie piatich rokov funkčného obdobia, aby skutočne boli zabezpečené všetky stránky verejného zdravia. Európska únia musí sa postarať o to, aby skutočne bola pozdvihnutá táto oblasti, keď si uvedomujeme, že gro tej kompetencie za zabezpečenie verejného zdravia je na úrovni členských štátov. Napriek tomu, že je to kompetencia na úrovni členského štátu, je veľmi dôležité na úrovni EÚ využívať bohaté skúsenosti navzájom, si odovzdávať informácie o týchto skúsenostiach a e, skutočne práve táto vzájomná spolupráca na úrovni EÚ môže byť len prínosom pre občanov Rada aj Európsky parlament budú musieť úzko spolupracovať eh, v rámci dôležitých legislatívnych aktov, eh, ktoré majú prispieť k tomu, aby európsky pacienti boli na tom lepšie. Predovšetkým mám na mysli smernicu týkajúci sa práv pacientov, ktorý, e, ktorým je poskytnuté zdravotné ošetrenie v cudzom štáte. Chceli by sme veľmi konštruktívne pracovať na tejto smernici a e, chceme a aj v, tej, v tejto otázke medzi iným úzko spolupracovať s Európskym parlamentom. Verím, že je to aj predmetom vášho záujmu, rozhodne je to predmetom nášho záujma a určite je to stredobodom záujmu európskych občanov. Chceme eh, skutočne eh, zlepšiť existujúci stav. Ak dovolíte, teraz sa stručne dotknem tých otázok, ktoré e, považujeme, e, to je švedské predsedníctvo, za priority. E, ja, som, ja mám na starosti zdravotnú otázku, otázku liekov a moja kolegyňa má skutočne na úlohu to, čo sa skrýva pod pojmom verejné zdravie. Teda bude to veľmi horúca jesene. bude budeme skutočne veľmi e, tuho pracovať. My stojíme pred veľkou výzvou, s ktorou sa chceme popasovať a veríme, že sa s ňou popasujeme veľmi dobre, cítime sa silní v našej výbave, medzi iným aj vďaka dobrej spolupráce e, s e, členskými štátmi, s Európskym parlamentom a komisiou. To je predovšetkým e, predpokladom úspešného zvládnutia našich úloh. Viem, že predchádzajúce dve predsedníctva, české a francúzske predsedníctvo, rozhodne e, položili dobre základy na to, aby sme my e, pokročili. Čiže ešte raz e, sa zmiením o smernici o právach pacientov a takisto o legislatívnom akte týkajúce sa boja proti zvyšovaniu miery odolnosti voči antibiotikám. Ďalšie e, predsedníctvo bude španielské predsedníctvo. Samozrejme, už teraz sa s nimi dobre spolupracujeme a to je predpokladom kontinuity práce v rade. My sme sa ujali nášho predsedníckého žezla 1. júla a hneď že e, sme zorganovali 6. 7. júla v Jungšepingu neformálne zasadnutie ministrov. Tam sme hovorili o smernici, o právach pacientov a tam sme vlastne sa venovali pozmeňovacím návrhom k tejto smernici zo strany parlamentu. No a vlastne e, už aj prebehlo prvé čítanie. A vďaka tomu všetky členské štáty majú jasnú predstavu o tom, akú pozíciu hájí Európsky parlament. E, ministri e, predebatovali tieto veci a vzýšli z toho také nové, e, nové línie. Hovorili sme o e, odolnosti voči antibiotikám, hovorili sme o problému zvýšenej konzumácie alkoholu a takisto aj e, sme hovorili o H1N1. 12. oktobra budeme mať zasadnutie rady. Je to dodatočná, dodatočné stretnutie, kde sa chceme venovať problematike H1N1. No a E, e, určite e, budú aj ďalšie stretnutia, konferencie, na ktoré chceme zavolať aj zástupcov Európskeho parlamentu. Nepochybujeme o veľmi aktívnej účasti poslancov, poslankyň Európskeho parlamentu, aby sme tu tieto témy udržali živé aby sme vlastne mohli takto spoločne ovplyvňovať napredovanie. Tak dovolíte, teraz by som sa chcel venovať jednotlivým otázkam. Takže začnem smernicou o právach pacientov a potom e, to je predovšetkým v kontexte využívanie zdravotníckých služieb starostlivosti v zahraničí. Vieme, že existuje celé spektrum názorov a stanovísk, to sú odlišné postoje členských štátov. E, to už vieme, ako už bolo povedané, komisia návrh komisie, návrh komisie e, k tejto smernici. To sa už vlastne preberalo počas francúzského českého predsedníctva. V tejto smernici ide predovšetkým o tom, aby bola jedno, jednoznačne stanovená alebo usmernená medicínska prax a treba skutočne nájsť veľmi vyvážené riešenie. Je jasné, že e, pacienti majú právo e, mať e, e, e, alebo poberať zdravotnú starostlivosť v zahraničí, no ale samozrejme to si žiada, aby veci boli dôkladne zorganizované. My chceme dosiahnuť politickú dohodu o tejto otázke, ale tá dohoda je podmienená dobrou členských štátov a ich konštruktívnych postojom pri rokovaní o tejto smernici. Dosiahli sme už značný pokrok, ale stále ostali určité otázky otvorené. Napríklad rozsah pôsobnosti tejto smernice. A, No a vieme, že sú určité e, medicínske e, služby, ktoré nespadajú do systému zabezpečenia. No a e, mám na mysli štvrtú kapitol tejto smernice. Ide samozrejme o, o zabezpečenie požadovanej úrovni ochrany a bezpečnosti. To sú otázky, e, ktoré sú na mieste, ak hovoríme o poskytovaní zdravotníckých služieb v starostlivosti v zahraničí. No a e, skutočne veríme, že sa dopracujeme k dohode a dohode, e, ktorú budú zdieľať všetky zložky Rada, Komisia aj parlamenta. Veríme, že vypracujeme prepracovaný návrh, ktorý si získa podporu v druhom čítaní. Ďalšia otázka alebo okruh je balík liekov a liečiv. Viete, viete, že ide o tri zložky. Poprvé sú to informácie pre e, e, pacientov, potom farmakovigilancia a falšovanie liekov. Ak dovolíte, dotknem sa tej najcitlivejšej časti. To sú informácie o, o, o liekoch. České predsedníctvo, alebo počas českého predsedníctva e, sme zistili, že skutočne sú sú členské štáty, ktorým leží predovšetkým na srdci e, tá farmakovikilancia a falšovanie liekov. A tá informačná zložka pre nich nie je až taká dôležitá. A sú členské štáty, ktoré skutočne veľmi presadzujú práve tú zložku informácie. E, Rada narazila na isté problémy týkajúce sa vytýčenia jasnej hranice medzi tým, čo to je reklam, reklama, propagovanie liekov a čo je to poskytovanie informácií k liekom. E, skutočne my sa chceme venovať aj tým ďalším, ďalším e, tým podotázkam, predovšetkým falšovaniu liekov. To bude témou e, tej, tejto jesene. Vieme, že hovoríme o obrovských obie, moch falšovaných liekov, ktoré vlastne sa pohybujú v celkom legálnych distribučných sieťach. Musíme samozrejme sa k tomu postaviť. Musíme eh, musíme vynaložiť veľké úsilie na to, aby sme skutočne v tejto otázke pokročili. Veríme, že aj Európsky parlament veľmi intenzívne bude s nami eh, rokovať práve o týchto aspektoch Myslím si, že už máme vytvorené veľmi dobré kontakty, komunikačné konály a chceme maximálne z nich ťažiť. Chceli by sme v tej otázke falšovania liekov dosiahnuť maximálny možný e, úspech. E, ďalším okruhom je otázka e-health do mojej kompetencie spadajú určité iniciatíve, iniciatívy týkajúce sa otázok IT, e-health a potom um, um, odolnosti voči antibiotikám. Toto je vážna hrozba do budúcnosti a skutočne treba sa podniknúť zásadné e, kroky, e, ktoré budú zamerané všetkým na to, aby pri predpisovaní e, antibiotík sa postupovalo oveľa rozumnejšie, ako tomu bolo doposiaľ. Zdá sa, že zatiaľ je málo iniciatív zameraných na výskum, výskum, ktorý by sa zameriaval práve na túto e, rastúcu odolnosť voči antibiotikám. E, musí, musíme jednoducho e, spustiť tie silné páky, aby skutočne výrobcovia antibiotík, ako aj tí, ktorí ich predpisujú, dospeli k mm, riešeniu e, v forme ďalšej generácii, e, ďalšej generácii antibiotík. E, ďalej by som sa chcel dotknúť otázky e-health. Myslím si, že chceli by sme prijať také závery rady, ktoré prispejú k väčšej miere, miere spolupráce v tejto oblasti. To je aj dôležitou otázkou na politickej v rámci politickej agendy a my sme toho názoru, že by sme mohli e, efektívnejšie a bezpečnejšie zabezpečiť e, zdravotnú starostlivosť našim občanom. sme toho názoru, že ide E, že sú tu obrovské rezervy, e, treba nasadiť moderné technológie a skutočne za peniaze daňových poplatníkov by sme mali e, získať viac lepšiu úroveň zdravotnej starostlivosti, väčšiu meru zdravotnej starostlivosti a sme presvedčení o tom, že je to možné dosiahnuť. Záverom by som chcel poukázať na smernicu o darcovstve orgánov a transplantácii orgánov. Chceli by sme pokročiť aj e, v, rámci tejto legislatívy ale zrejme sa nám nepodarí úplne túto otázku uzavrieť. Zrejme to zostane eh, na španielskom predsedníctve, aby to dotiahli. To je teda všetko z mojej strany. Ja by som chcel mm, ešte eh, poukázať na tú skutočnosť, že nám veľmi leží na srdci, aby sme v atmosfére eh, dôvery s vami spolupracovali. Týmto by som chcel odovzdať slovo Marii Larson a vopred avizujem, že sa teším na dobrú spoluprácu s vami aj na všetky otázky, ktoré e, položíte. Ďakujem, hovorí e, e, švedská ministerka pre starších spolupočanov a verejné zdravie. Aj mne je veľmi veľkým potešením byť tu vo vašom kruhu a myslím si, že dnes skladieme taký základný kámen dobrej spolupráci počas tejto jesene. Chcel eh, by som eh, aj mm, zablahoželať tým, eh, ktorí ste vlastne sa stali poslancami, poslankyňami v ďalšom funkčnom období a niektorí z vás sú nováčikmi tu na pôde Európskeho parlamentu. Prajem vám veľa úspechov. Ja mám teda na starosti verejné zdravie a viem, že je veľmi dôležitá koordinácia rámcia aktivít. A myslím si, že táto téma je v rámci EÚ e, na najvýš aktuálna tie otázky verejného zdravia, ktoré e, treba riešiť určite ľahšie vyriešime e, spoločnými, e, spoločnou aktivitou, spoločnými, spoločným snažením. A mám na mysli predovšetky e, boj proti novej chrypke H1, spôsobeným vírusom H1N1. Je tu skutočne reálna hrozba pandémie a je veľmi dôležité byť pripravený. Tá, tá, tá pripravenosť na národnej úrovni, európskej úrovni, celosvetovej úrovni je nevyhnutná. Ja by som sa chcela skutočne e, e, dotknúť predovšetkom tejto pandémie a potom by som sa zaoberala ďalšími e, okruhmi verejného zdravia, ktorým chceme venovať pozornosť na túto jeseň. E, už v roku 2005 ECDC e, začalo pôsobiť. To je Európsku centru pre predchádzanie a e, kontrolu chorob. Pôsobí v Štokholme táto inštitúcia toto centrum a pomáha členským štátom svojim know-how, expertízou aj v tej problematike chrípky. Myslím, že už aj vďaka tomu sme veľmi dobre vybavení. ECDC v roku 2007 vydalo stanovisko, e, e, že stupeň pripravenosti EÚ e je dobrý, ale určite sú ešte rezervy. Od roku 2007 bol prijatý celý, celý rad ďalších opatrení v súvislosti s chrípkou. A problematika chrípky Eh, bola témou na mnohých zasadnutiach Rady ministrov. A eh, hovorilo sa samozrejme o všetkých negatívnych aspektoch, o tom, ako postupovať v prípade krízy. Eh, samozrejme, celosvetovo existujú už určité koordinačné mechanizmy, a e, je veľmi dôležité, aby to úsilie na úrovni EÚ boli zosúladené s odporúčaniami celosvetovej organizácie zdravia VHO. A musím povedať, že e, na úrovni EÚ. Tá situácia je veľmi dobrá, ale e, tu a tam je čo zlepšovať. Za českého predsedníctva bolo zvolené mimoriadne zasadnutie uh, ministrov e, zdravia 30. apríla a toto e, potom bolo neformálne zasadnutie ministrov v Jönšupingu na začiatku júla 6.7. a e, tam sa hovorilo aj o tejto otázke a e, prijalo, prijal sa taký záver, že v oktobri by mali byť prijaté závery rady, konkrétne týkajúce sa chrípky. 12. oktobra bude rada ministrov, ktorá bude sa konkrétne venovať problematiky problematike chrípky a e, mali by z toho vzísť záväzné závery rady. Ďakujem. A Toľko teda k tejto otázke. No a e, veľmi e, e, dôležité je aktivizácia skupiny priateľov predsedníctva. V rámci tejto formácie chceme venovať multisektorálnym aspektom pandémie a skutočne na jeseň chceme sa venovať následovným otázkam. Prístup k očkovacej látke, zabezpečenie očkovacej látky, v tých členských štátoch, ktoré e, zatiaľ e, nevstúpili do zmluvného vzťahu s výrobcami alebo e, výrobcami e, e, vakcíny alebo tým, ktorí ju distribujú. Samozrejme, toto chceme pojať v, z hľadiska perspektívy alebo v rovine EÚ. Komisia sa veľmi intenzívne zaoberá otázkami chrípky a bude vydané oznámenie komisie v polovici septembra k tejto otázke. Toto je teda kľúčovou otázkou, ktorý rieši formácia e, skupiny priateľov predsedníctva a bude to nosná téma na zasadnutí Rady ministrov 12. októbra. A verím, že aj z vašej strane e, bude riešenie tejto otázky plne podporované. E, komisia by dala odporúčanie odporúčanie k chrípke, tzv. sezónnej chrípke, tá forme chrípky, ktorá sa prejavuje pravidelne každý e, rok. Odporúčanie formulovalo potrebu vypracovanie akčného plánu, aby najmenej 50, e, 75 e, populácie v aby, na, pardon, opravujem, na 65 populácie v dospelom veku bola zaočkovaná. No a e, ďalej by som sa chcela venovať ďalším aktuálnym otázkam. Začnem otázkou zvýšenej spotreby alkoholu. Už e, počas roku 2001 Švedsko iniciovalo iniciatívu zameranú na osvetu týkajúce sa škodlivých dôsledkov konzumácie alkoholu. Odviedol sa vtedy kus práce a chceme na to nadviazať počas nášho švedského predsedníctva túto jeseň. Švedské predsedníctvo eh, v spolupráci s DG Sanko chceme e, e, e, zorganizovať celoeurópsku a dokonca svetovú konferenciu týkajúci sa témy alkoholu a zdravia. A aj závery rady z decembra 2009 sa majú venovať týmto otázkam. Chceme sa teda zaoberať nielen škodlivým aspektom konzumácie alkoholu, ale venovať sa aj formám predaja alkoholu a chceme sa venovať venovať vzťahu alkoholu, chudoby a šíreniu infekcií v krajinách, ktoré majú nízky, nízku, úroveň, e, nízku a strednú úroveň príjmov. E, chcela by som vám upozorniť konferenciu, ktorá sa bude konať 9. septembra tu v parlamente. Ide o vzťah konzumácie alkoholu a tehotenstvo e, teda už som spomenala viacero eh, podujadí, ktoré chceme zorganizovať. Všade ste vítaní. Ďalšia otázka, ktorej sa chce venovať švedské predsedníctvo, sú drogy. A, e, chceme sa venovať konzumácii drog, ako postupovať pri obmedzení drogových závislostí, najmä u mladých ľudí. E, aj tu veríme, že e, e, bude možné rozprúdiť celosvetovú spoluprácu. A keď hovoríme o drogách, tak musíme spomenúť aj fajčenie a chceme takisto aj obmedziť fajčenie a tým e, znížiť škodlivé dôsledky. Chceme presadzovať myšlienku tzv. nefajčiarských e, zón a e, komisia už vypracovala materiály v tejto otázke a rada, rade budú predložené podklady k tejto otázke ďalej E, je to e, e, problematika dôstojné starnutie populácie. Aj staršia populácia má právo na zdravé na, na zdravé životné podmienky, na dôstojné starnutie a na jeseň e, takisto Rada ministrov príjme závery e, týkajúce sa tejto otázky. Takže e, spomenula som mnoho otázok, ktoré si rozhodne zasluhujú pozornosť EÚ a určite na, to, na tie otázky nadviežu aj ďalšie predsedníctva. Týmto som ukončila svoju prezentáciu a otváram kolo otázok odpovedí. Ďakujem za pozornosť. Ja, vielen Dank an die beiden Minister. Ich glaube, in der Ďakujem obom eh, zástupcom švedskej vlády. Určite tu načetli okruh veľmi zaujímavých otázok, ktoré budeme aj eh, vlastne intenzívne, budeme intenzívne sledovať eh, ich vývoj. Máme 35 minút na e, túto diskusie. Máme 20 ľudí, ktorí sa prihlasili do diskusie. To znamená 1,5 minúty e, pre každého. Budem používať toto kladivko na avizovanie vypršania času. Takže Eh, hneď udelujem slovo prvému. Pán Líze, ďakujem za slovo. Ak dovolíte niekoľko poznámok z mojej strany, myslím si, že eh, témy týkajúce sa zdravia eh, nadobúdajú na význame. Ja by som sa chcel dotknúť troch otázok pre pána Haglunda. Ehm, myslím si, že je veľmi dôležité e, e, sa e, venovať právam pacientov. Ja som videl nejaké texty z rady. Prosím, aby ste sa aj vyvenovali pozmeňovacím návrhom Európskeho parlamentu. Takisto tam aj sa venovala pozornosť určitém etický etický, etických aspektov. Ďalej sme sa aj venovali otázek Venovali sme sa aj otázke finančného zabezpečenia e, takýchto pacientov, ktorí, ktorí e, vlastne sú e, ošetrení v zahraničí. Myslím si, že treba venovať pozornosť tejto téme, ako zabezpečiť, aby sa dostali informácie k pacientom aj cez také nezávislé kanály, čiže to bol tá vlastne ten druhý okruh to je okruh informácie pacientom. Potom ten tretí okruh je darcovstvo orgánov a, a je to aj trans, otázka transplantácie. Upozornil by som na články 13, 14, 15 návrhu e, rady. E, z, ča, z dôvodu časkové, časového obmedzenia ja by som nadviazal na to, čo povedala vaša kolegyne v, k otázke e, tej novej chrypky. Nesmieme E, nesmieme sa stavať k tomu ľahko vážne. Myslím si, že by bolo dobre venovať pozornosť ťahu deti a chrípka. A pretože skutočne deti majú špecifické potreby a požiadavky aj z hľadiska e, e, ochrany proti chrípku. Pani Rod Berem myslím si, e, čo sa týka e, zdravotnej starostlivosti. Ja e, som nerozumela celkom dobre, o čom ste hovorili. Hovorili ste o probléme pri smernici o právach pacientov, že je tam problém dohodnúť sa na rozsahu pôsobnosti tejto smernici. Nerozumiem, o čo ide. Pre, pre pána kráľa vidíte o to, aby, sa, aby človek sa dostal k zdravotnej starostlivosti vtedy a tam, kde ju potrebuje. Myslím si, že musíme dosiahnuť určitú úroveň E, kvality ak máme problém pri cezhraničnom poskytovaní e, zdravotnej starostlivosti, nemusíme sa zamýšľať nad tým, ako to vyzerá v tretich štátoch. E, Stačí, ak sa pozrieme do e, členských štátov EÚ. Sú obrovské rozdiely v úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti. A skutočne už pán Líze poukázal na veľmi dôležité otázky. Otázky, otázok. Pán Líze poukázal na, na špecifika určitých chorôb a ja sama som pod predkladala pozmeňovací e, návrh týkajúci sa zriedkavých e, chorôb. Tomu sa venuje premalo pozornosti. Ďalej je to otázka informácií poskytovaných pacientom. E, pokiaľ sú problémy, riešte to nejakým spôsobom. Myslím si, že stále sa tu hovorí o probléme vytýčiť jasnú hranicu medzi propagáciou liekov a, a informáciami, ktoré by mali dostať pacienti. Nemôžeme povedať, že stačí to, čo je v príbalovom lete letáčiku. To je forma informácií, ktorá nie je postačujúce pre pacientov. Pacienti potrebujú viac informácií a jednoducho nemôžu sa pacienti spolehať na to, že na internete si niečo nájdu, je to treba v angličtine a nemusí byť každý pacient jazykovo vybavený. Ďakujem pekne. Pavanova. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you to both men. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem obom ministrom. Vidím, že váš program je veľmi ambiciózny. a som veľmi rada, pretože zdá sa, že eh, v tomto období legislatívnom bude náš eh, výbor veľmi zaneprázdnený balíkom, ktorý sa týka verejného zdravia a eh, veľmi pravdepodobne tento výbor sa bude venovať o mnoho intenzívnejšie otázkam verejného zdravia ako kedykoľvek v minulosti. Mám otázku do akej miery chcete e, rozpracovať tieto otázky ďalej, pretože ako moja kolega, kolegyňa povedala, netýka sa to len cezhraničných prípadov, ale týka sa to aj disparít, pokiaľ ide o bezpečnosť lekárskej služby alebo kvality lekárskej starostlivosti, dostupnosť e, liekov a informácií o a liečbe. E, to sú mnohé veci, ktoré sú v Európskej charte e, práv pacientov. E, niektoré krajiny majú legislatívu, niektoré krajiny sa jednoducho opierajú na to, čo sa predpokladá, že by mali byť práva pacientov. Vy ste hovorili o otázkach prevencie a profilaxie, ale vzhľadom na skutočnosť, že existuje um, ehm, správa, teda bude správa na konci tohto roku vydaná, ktorá sa bude týkať nerovností v zdravotnej starostlivosti. Uh, e, pýtam sa, či e, budete na túto správu nejakým spôsobom reagovať, budete komunikovať e, s komisiou, čo by sme mohli urobiť v budúcnosti, aby sme tieto nerovnosti uh, medzi členskými štátmi uh, odstraňovali. Pokiaľ ide o balíček farmaceutický, táto téma je veľmi citlivá a myslím si, že sme vložili veľa úsilia do toho, aby sme našli rovnováhu medzi záujmami priemyslu na strane jednej a um, verejnosti na strane druhej. A našou úlohou je práve a, a mať a, e, záujem o, za, o a práva verejnosti. Ďakujem, Bas Eikot, ďakujem, pán predseda, ďakujem a, e, ministrom za ich veľmi jasné prezentácie. Tu som. Ďakujem. Mám jednu otázku, ktorá sa týka cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, pretože parlament samozrejme široko diskutoval o tejto téme, najmä o podmienkach, ktoré je potrebné mať pre e, predchádzajúcu autorizáciu e, cezhraničnej starostlivosti a parlament odvedol dobrú prácu, pokiaľ ide o zvyšovanie flexibility týchto e, podmienok a vy ste hovorili, že sa tešíte na konštruktívne druhé čítanie tejto správy. Ja by som bol zvedavý, do akej miery rada podporuje ďalšie sflexibilnenie e, tých e, podmienok pre autorizáciu alebo predautorizáciu cezhraničnej e, zdravotnej starostlivosti. Poprosím o podrobnejšie informácie. Marina Jana Kudakis. Chcete? A zrejme došlo k chybe. Prepačte. Anna Rozbach. Tak, formand. Ja har et par spørgsmål. Ďakujem. Pán predseda, mám niekoľko otázok eh, adresovaných eh, ministrom Heglund a Larsenovej. Eh, poprvé, pán Heglund, otázka sa týka pacientov a predpisov, ktoré súvisia e, s pacientami, e, mnoho dánov e, chodí do Švédska, najmä pokiaľ ide o zubnú zdravotnú starostlivosť. Ale to isté platí aj napríklad o onkologických zákrokoch, respektíve liečení dáni. Chodia do Švédska. Otázka je, či počet týchto navyše pacientov v Švédsku mal dopad na čakace lehoty pre švédskych pacientov. A ak áno, či existujú nejaké výpočty, e, koľko navyše e, pracovného času e, potrebuje systém zdravotnej starostlivosti vo Švédsku a, a, vzhľadom na počty nánov, ktoré využívajú jeho služby. A, pani Larsnová, Existuje tu zoznam aktivít pre starších ľudí, kultúrne podujatia, športové podujatia a tak ďalej. A e, viem, že v niektorých krajinách existujú programy e, práve pre starších ľudí a chcem sa opýtať, či máte nejaké komparatívne štatistiky o e, výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté. François François Grostet, prosím. Ďakujem pekne. A mám otázku pre pána Hegunda. A e, nebola som veľmi presvedčená, keď hovoril o e, smernici, ktorá sa týka práv pacienta e, v cezhraničnej starostlivosti. Musím povedať, že musíme byť trošku opatrní, pretože z toho, čo ste povedali, nemám pocit, že je tu nejaká veľká túžba zmeniť veci. Veľmi stručne. Európsky parlament vyzýva aby sme dodržiavali rozhodnutie súdneho dvora. Nič viac. E, to znamená, aby neexistovala žiadna diskriminácia medzi občanmi EÚ, pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť. My chceme zabezpečiť, aby pacienti e, mohli využívať tú najlepšiu dostupnú starostlivosť. Treba mať na mysli ľudí, ktorí trpia. A ja teraz vzhľadám k vám a očakávam, že e, nám konkretizujete nejaký časový harmonogram, pretože parlament veľmi úzko bude a pozorne bude sledovať vaše e, návrhy. Pokiaľ ide o falšované lieky, opäť my tu hovoríme o trestnom čine. My nemôžeme jednoducho tieto veci odkladať. My musíme tieto veci riešiť veľmi rýchlo a, a musíme a, a očakávame od vás veľmi silnú politickú vielu. A pani ministerka, dovolte, aby som pripomenula, že pod tlakom parlamentu komisia 22. júla prijala dva návrhy, ktoré e, majú za cieľ e, pomôcť e, riešiť neurogenetické choroby Alzheimera, ktorá, ktorej súvisia so stárnutím. Ehm, počet ľudí trpiacich Alzheimerom sa e, v uplynulých rokoch, 10 rokoch zdvojnásobil. Je dôležité, aby sme e, predložili e, konkrétne hmatateľné návrhy z hľadiska zlepšenia koordinácie, z hľadiska koordinácie výskumu a chcem sa opýtať teda, čo hodlá švédske predsedníctvo urobiť v tomto smere. Ďakujem. Ďakujem za Veslund. Ďakujem pekne. Som veľmi rada, že vás máme tu ako hostí. Trošku e, e, mi to, mi to e, vlastne pripomína moju demovinu. Moja prvá otázka sa týka vás, pán Heglund. To, čo ste prezentovali, sa mi zdá málo ambiciozne. Veď E, e, existuje veľká menšina v parlamente a väčšina v e, rade týkajúce sa toho, aký rozsah kompetencií by vlastne mal byť pospresunutý na členské štáty. To, to znamená, čo sa týka zabezpečenia práv pacientov. Ja si myslím, že aspoň by sme sa mali snažiť nájsť nejaké riešenie Ďalšia otázka sa týka e, Marie Larson poukázali ste na potrebu koordinácie. Myslím si, že sa to týka aj koordinácii pri zabezpečení očkovacej látky. Včera sme tu mali ako hostia pani Jakobs, je to riaditeľka centra ECDC a vlastne ona povedala niečo úplne iné, než odznelo včeraj, na včerajšej tlačovej konferencii švedského predsedníctva ohľadom očkovania. Dozvedeli sme sa, že e, pri očkovaní e, môže dôjsť k vedľajším účinkom aj u dospelých osôb. Tieto vedľajšie účinky očakovania sa môžu prejaviť s určitým oneskorením, teda je tam určité riziko. Čo poviete na to? A, a, a z čoho vychádza švedské predsedníctvo e, pri svojich vytvrdeniach? Ďakujem pekne. No, tak, eh, ja skulle bara vilja nämna åter... Ďakujem pekne e, e, e, za slovo, pan Fienner. Ja by som sa chcel vyjadriť k, tým informáciám o liekoch. Včera sme o tom hovorili aj s komisárom Verheugenom. Zdá sa, že rada nechce alebo nemôže konať v tejto otázke. E, ja si myslím, že v tomto výbere prevláda väčšinový názor. Nám sa zdá táto otázka ako prioritná. A e, my si myslím, že, že e, toto je veľmi dôležitá otázka. Ide o práva pacientov na informácie. Ja si myslím, že už 8 rokov sa, sa krútime okolo tejto otázky a zasluhuje si to už rozťatie tohto uzla eh, pošlapovania na mieste. Ja si myslím, že je dôležitá spolupráca, ale ťažko sa konštruktívne spolupracuje s radou. Zdá sa, že, že je to na mŕtvom bode eh, a mm, stále sa, eh, sa používa ten argument, že ťažko sa vytýči hranica medzi tým, čo je to propagácia, čo je to opodstatnené informovanie. Skutočne Eh, jedne tí, eh, tí pacienti, ktorí majú prístup k internete, tak môžu byť eh, informačne vybavenejší ako ostatní. A, a ďalej mám aj otázku alebo poznámku na, smerom na, par- na Mariu Larsen. I, ide o, o otázku fajčenia, predovšetkým žuvací tapak. Aký máte na to názor? A, a teraz máme tu delegáciu zo švajčiarského parlamentu. Vítajte na pôde nášho výboru. Dann hat das Wort Glenis Wilmot. Glenis Wilmot má slovo. Much, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem obom ministrom za ich prezentácie a odpovede. Vy ste nastolili niekoľko dôležitých eh, tém, a s ktorými sa budeme musieť vysporiadať, ale ja sa chcem zamerať v skutočnosti na otázku Alzheimerovej choroby, eh, otázka adresovaná minister Larsenovej hlavne. Alzheimerová choroba, podobne ako iné neurodegeneratívne choroby, e, sú veľkým problémom e, vzhľadom na starnúcu populáciu v Európe a e, spôsobuje veľké ťažkosti nielen pacientom, ale aj ich rodinám. Vyvolávajú náklady v zhruba vo výške 130 miliard eur, čo je veľké množstvo peňazí. Komisia v júli prijala návrh a, a Um, v ktorom sa hovorí o spoločnom programovaní investícií do oblasti výskumu Alzheimerovej choroby. A táto otázka je jednou z otázok, kde je potrebné e, koordinovať e, postupy členských štátov. Ale moja obava je, že um, tieto veci odkladať nemôžeme. E, toto je niečo mimoriadne urgentné a chcem sa opýtať, ako zabezpečíte pokrok v tejto urgentnej veci. Ďakujem. Frederik Ries. Ďakujem, a, a, pán predseda. A budem stručná, pretože niektoré o moje otázky už zazneli, teda ktoré som chcel položiť. Chcela by som a, Eh, vysloviť podporu eh, eh, požiadavky na vyjasnenie pozície k Alzheimeru. Samozrejme, nemôžeme mať príliš veľa priorít. Je potrebné si stanoviť priority tak, aby boli zvládiť, zvládnutelné. Účelom tejto diskusie hovoriť o prioritách všetkého predsedníctva, ale samozrejme riešenie Alzheimerovej choroby nie je len prírodou, ale aj nevyhnutnosťou. A a k tomu, čo povedal pán Heklund, som si urobila dve e, e, poznámky e, týkajúce sa našich odporúčaní a toho, čo sme urobili v oblasti darovania orgánov. Vy ste povedali, že budete ďalej v tejto oblasti pracovať a, zrejme sa práce ukončia počas španielského predsedníctva. A myslím si, že pokiaľ ide o darovanie orgánov, a pani Lí sú v tejto oblasti veľmi uh, skúsení. A chcela by som sa teda opýtať uh, uh, na vaše konkrétnejšie plány v tomto smere. A potom v reakcii na to, čo povedala pani Grostet, tam s ňou súhlasím. my sme o týchto veciach hovorili s profesorom Tekatelisom, ktorý už nie je členom tohto parlamentu a mm, ide o choroby, ktoré sú e, zriedkavé, ale v každom prípade e, je tu e, potreba lepšej koordinácie pri, pri výskume, výskume a takisto lepšej koordinácii pri praktickom riešení týchto chorôb. A chcela by som, aby ste nám povedali, ako hodláte v oblasti koordinácie výskumu a pokračovať. Ďakujem. Pán predseda, pán minister, pani ministerka, chcela by som sa vrátiť k farmaceutickému balíčku z dvoch pohľadov. Poprvé, informácie o liekoch pre pacientov. Zoberme si príklad chrípky H1N1. Aká je situácia, pokiaľ ide o vakcínu? Stále nevieme, aké budú antivirulenty, takže ako môžete prinútiť farmaceutické laboratória, aby konkrétne uviedli ako súčasť informácie o lieku presný obsah antivirulantov vo vakcíne, e, pretože stále ešte e, tieto informácie nie sú e, e, k dispozícii. My sme adresovali otázku ECDC a zatiaľ sme nedostali odpoveď. Odpoveď, pokiaľ ide o informáciu pacientov a jednoducho zdá sa nám, že e, v, tejto, v tomto oblasti nedochádza k dostatočnej koordinácii medzi e, členskými štátmi. Niektoré členské štáty e, hovoria, že budú dávať prioritu deťom a tehotným ženám, ale pani Jakabová z ECDC tu včera bola a povedala, že jednoducho zatiaľ nie je dostatok informácií o klinických efektoch antivirulantov. uh, takže e, jednoducho my nemáme zatiaľ žiadnu objektívnu informáciu o, pre pacientov o týchto uh, vakcínach. A chcela by som vedieť, kto je e, zodpovedný napríklad vo Švédsku za štúdium vedľajších účinkov vakcín. Je to nejaké štátne laboratórium alebo je to, je to vláda? Aká je švedská pozícia v tomto smere? Ďakujem. Miroslav Mikulášik. E, dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán minister. E, budem veľmi stručný a chcem e, zablahoželať kolegyni Rivazi, ktorá skvele vystihla to, čo som ja sa chcel opýtať ohľadom vakcinácie na bežnú chrípku a na chrípku H1N1 tam je totižto veľký problém, veľký problém a myslím si, že e, aj tá, to poukázanie na to, že kto je za to zodpovedný. Či sú to e, farmaceutické firmy, alebo či je to e, štát, respektíve či je to predsednícka krajina, ktorá nám môže dať určitý leadership. Vrátim sa ale ešte k ďalším dvom, trom témam a rád by som mal na to odpoveď. Veľmi sa zaujímam o otázku E, direktívy darcovstva a transplantácie orgánov. Je to niečo, čo by nám malo ležať na srdci. E, ako lekár e, viem, aká je potreba v tejto oblasti ísť dopredu a poskytnúť potrebným pacientom naliehavo orgány na transplantáciu a v tomto musíme určite pokročiť Eh, veľmi sa mi páči eh, skutočnosť, že švedské predsedníctvo sa tiež bude zaoberať drogami. Tam by som samozrejme, keďže eh, je celkový trend aj v nových krajinách ísť rovno na drogy, a to intravenózne a povedal by som veľmi, veľmi mutilujúce drogy, ktoré mladej populácii zničia definitívne život, tak chcem poblahoželať, že švedské predsedníctvo sa k tomu chce venovať a verím, že z toho bude aj určitý konkrétny, opakujem, konkrétny výstup. A, a mám posled, Pos, poslednú. Thank you. Alvis the next one. Eh, v Európskom parlamentu sa zelo trudimo za... Ďakujem pekne za slovo. Eh, tu v Európskej únii, v Európskom parlamente eh, vynakladáme snahy, aby sme zabezpečili e, e, pokrok v oblasti e, boja proti nádorovým ochoreniam a úspech v tejto oblasti tiež závisí na včasnej detekcii onkologických stavov. V uplynulých pár rokoch výskyt rakoviny pečenie v spojení s hepatitidou typu B zaznamenáva rastúci trend a moja otázka je nasledovná Hodlá švédske predsedníctvo zahrnúť e, rakovinu pečenie e, do e, revízie odporúčania Rady o screeningu onkologických ochorení? A veľmi slubne znelo to, čo ste povedali, pokiaľ ide o nadmerné užívanie alkoholu, ale toto súvisí samozrejme aj s otázkou um, tou, ktorou som povedal. Takže ďakujem pekne. Edith strana? Ďakujem. A chcela by som sa vrátiť k smernici o poskytovaní cezhraničných eh, zdravotnej starostlivosti a zdôrazniť význam eh, predchádzajúcej autorizácie. Eh, toto nie je len otázka poskytnutia náležitej tej istoty pre pacienta, ale takisto otázka ubezpečenia sa o tom, či systém zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch sú schopné a tieto služby náležite a bezpečne poskytovať. Otázka k vakcínám. O tomto sa už hovorilo. Chcela by som upriemiť vašu pozornosť k informáciám, ktoré sú dostupné vo verejnosti a ktoré neboli vyvrátené, podľa ktorých môžu existovať veľmi škodlivé vedľajšie účinky aj v prípade zdravých ľudí a občania sa právom pýtajú, či a nebude v skutku nebezpečnejšie dať sa zaočkovať a v porovnaní e, s tým, že človek e, tú chrípku dostane. A vlastnou imunitou ju e, prekoná. E, je to otázka, ktorá e, súvisí s bezpečnosťou vakcíny a bolo povedané, že nebolo dostatok času, aby sa urobilo testovanie, potrebné testovanie vedľajších účinkov. Chcel by, chcela by som poďakovať predsedníctvu za to, ako aký dôraz kladie na nadmerné užívanie alkoholu a obzvlášť užívanie alkoholu v, populácii mladých ľudí. Ďakujem. Koren Lepáš. Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi rýchla a stručná, pretože predrečníci už povedali e, to, čo som vlastne chcela povedať. Myslím si, že je mimoriadne nebezpečné a ja teraz zvažujem každé slovo, ktoré hovorím, a predstaviť si, že nie je e, dostupná celoeurópska informácia o vakcíne H1N1. Akú dôveryhodnosť e, e, majú naše národné agentúry, keď si e, protirečia a keď nesúhlasia s tým, čo hovorí ECDC? Máme tu veľmi jasný príklad úlohy, ktorú by mala zohrávať Európska únia, pokiaľ ide o informácie pre pacientov. Ja môžem len potvrdiť to, čo povedala pani Roth Berendt pred chvíľou, pokiaľ ide o rizik ako e, súvisáte s poskytnutím náležitej informácie e, verejnosti a zdá sa mi, že sa to nejako odsúva. A ak nemáme k dispozícii adekvátnu informáciu pre verejnosť a, e, a toto musí byť naša priorita, tak potom máme dôvod mať obavy aj pokiaľ ide o iné politické priority. Ďakujem, Kristýna Guterres-Kotines. Ďakujem pekne. Pán predseda, budem stručná. Skutočne zaoberáte sa témami, ktoré ma veľmi zaujímajú, predovšetkým informácie, ktoré prináležia e, e, pacientom. Ja skutočne podporujem, aby e, veci boli legislatívne formulované a priznávam sa, že oveľa lepšie sa mi páči navrhované znenie zo strany parlamentu, než to, čo predložila rada. Zdá sa, že skutočne pretrvávajú problémy v tejto smernice. Nadobudám dojem, ako by to rada ani nechcela mať Myslím si, že pre Španielsko je to dokonca otázka cti e, uzavrieť túto kapitolu úspešne. Verím, že sa to podarí počas predsedníctva. A A zdá sa, že skutočne, e, te, e, skutočne je potrebné, aby parlament sa nejako zhostil toho návrhu, ktorý rada presadzuje s tým, že tam uvedie aj svoje pripomienky. Teraz k otázke nákladom e, nemôže to byť tak, že pri doručení e, nejakých e, liekov odberateľ alebo konzument vlastne je zrazu postavený pred nejakú cenu. Zdá sa, Zdá sa, že v podstate e, tento kmeň e, nie je e, natoľko nestabilný. A pokiaľ ide o chemikálie, je potrebné jednoducho robiť isté krvné skúšky táto výroza môže byť e, mimoriadne e, nebezpečnou pre isté skupiny ľudí. A my vlastne nevieme, že akými všetkými rizikám sú vlastne títo ľudia vystavení. A myslím si, že je potrebné o celom tomto procese hovoriť veľmi vážne. Vrátanie diagnózy je to veľmi vážna záležitosť a jednoducho to musíme pripustiť. Veľmi pekne ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne. Fungujúci systém zdravotníctva vychádza z toho, že tie náklady, ktoré e, predstavuje liečba e, pacienta, sa dajú znášať. A samozrejme, že veľkým problémom je to, že častokrát v podstate sú to veľmi veľké nepredvídané náklady. A E, Švédsko hovorí o tom, že v podstate by bolo potrebné veľmi rýchlo uhradiť náklady spojené s cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou poskytnutou nejakému pacientovi. A pokiaľ ide o takýto voucher, Švedska um, švédske predsedníctvo má taký e, pocit, že by to bolo praktické pre takéhoto pacienta, pretože naozaj si myslím, že e, v skutočnosti je to tak, že tento pacient nemôže znašať nejaké veľmi veľké náklady. A ďalšia otázka, alkohol. Uh, Ehm, naozaj je rozumné organizovať eh, konferenciu k tejto problematike, pretože ehm, je to stále viac a viac mladých ľudí, ktorí začínajú siahať po alkohole. Nemohlo eh, by švedské predsedníctvo uvažovať o nejakých robustnejších krokoch, pokiaľ ide o boj proti konzumácii alkoholu? Um, Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ďalší kolegovia už e, pripomienkovali mnohé veci a samozrejme, že e, táto chrípka bude veľmi dôležitou otázkou. A pokiaľ ide o VHO, predsednička VHO o tom hovorila nedávno, čo potrebujeme najviac, pokiaľ ide o náš boj proti H1N1 eh, a tam jasne predseda povedal, že potrebujeme politické vodcovstvo, potrebujeme koordináciu, potrebujeme naozaj eh, posilniť našu schopnosť bojovať proti tejto chorobe. A samozrejme, že toto je zodpovednosť EÚ eh, v priebehu nasledujúcich mesiacov. Musíte naozaj pocitovať tú potrebu a hrať tú vodcovskú úlohu, nielen pokiaľ ide o informácie, ale aj pokiaľ ide o celý rad rôznych e, zdravotných otázok, ktoré sa istým spôsobom v podstate potlačajú do pozadia, napríklad vedľajšie účinky spojené e, s takýmito vakcinačnými látkami. A samozrejme, tak ako e, povedal generálny e, riaditeľ e, VHO, ak je to 30 ľudí, ktorí v podstate dostanú túto chorobu H1N1, tak je to 6 miliard ľudí na celom svete a 100 miliónov dávok takýchto vakcinačných látok nie je jednoducho dostatočné množstvo. A samozrejme, že to bude rôzne kategórie, rôzne skupiny ľudí v podstate napadať a možno, že práve 40 z týchto ľudí budú e, mladí, zdraví e, ľudia, ktorí v podstate e, počas 3-4 dní budú vlastne trpieť takouto virálnou, virálnym zápalom plus. Veľmi pekne ďakujeme. Vážený pán predseda, pokiaľ ide o túto otázku pandémie, vy ste hovorili o tom, že by e, členské štáty mali spoločne e, zakúpiť e, isté vakcíny aj za tých, ktorí nepožiadali o takéto vakcíny. Ale možno, že sú to opodstatnené obavy, že nebudeme mať dostatočné zásoby týchto očkovacích látok k dispozícii. Čo potom môže urobiť komisia, respektíve rada? na to, aby zabezpečila, že budeme mať dostatočné zásoby týchto vakcín a ako to bude s distribúciou, pretože toto bude pravdepodobne dosť veľký problém. Pani Larson, vy zodpovedáte za verejné zdravie a starších ľudí. To je, myslím, dosť problematická oblasť, keď sa pozrieme na situáciu e, v Európe. A ja by som chcela povedať niekoľko slov k označovaniu potravín. Mali by sme zabezpečiť, aby sme mali skutočne jasné označovanie, ktoré je čitateľné a zrozumiteľné. A myslím si, e, že tie označenia istými znakmi, že to sú veci, ktoré by vlastne uprednostili starší ľudia. A pokiaľ, ideme o, pokiaľ ide o, o konzumáciu alkoholu, ide naozaj proste o um, zneužívanie, neužívanie alkoholu. E, to nie je pohár e, dobrého vína s jedlom, ale ide tu o skutočne nadmerné užívanie e, alkoholu, alkohol a chudoba, alkohol a tehotenstvo. To sú veci, ktoré kračajú ruka v ruke. A teraz posledný rečník, pán Čmakakis. Čat, Ďakujem vám. A pán minister Heklon, vy ste hovorili o a, informáciách a, pre pacientov a o tom, že nebudete v tomto projekte pokračovať. A e, s týmto skutočne nesúhlasím, pretože vy sám ste predsa e, podporovali tento systém a ja si naozaj nemyslím, že by bol lepší čas na to, aby sme v podstate teraz e, exportovali takýto systém zo Švedska do Európy. Veľmi rýchly systém poskytovania informácií a, e, kto by teda mohol už podporovať takýto systém, ak to nebude podporovať švedské predsedníctvo. Váš predseda vlády je za to, Takisto e, váš minister zahraničných vecí potvrdil, že Švédsko sa stavia za takýto systém. Máte tu švédskeho spravodajca, ktorý je členom vládnej strany a naozaj si myslím, že neexistuje lepšie časové obdobie ako práve teraz, pretože v konečnom dôsledku je to v švedských rukách. Pretože celkom zjavne v podstate v rade nie je väčšina, ktorá by sa za to stávala nepracovali ste na tom, aby tam bola väčšina a e, mne sa zdá, že v podstate aj ľudia v parlamente, aj v rade sa snažia istým spôsobom získať väčšinu, pretože my by sme skutočne nechceli povedať, že budeme v, patričnom období, že nemáme dostatočne informovaných pacientov. Toto nie je problém etiky, je to problém um, naozaj um, poisťovní, pretože Poistevne tvrdia, že informovaní pacienti sú príliš nákladní. A prosím vás pekne, kde budeme v roku 2010, keď nebudeme mať informovaných pacientov? Ďakujem vám. Takže to bol skutočný maratón, pokiaľ išlo o otázky, ktoré ste predložili. Ako um, bola to proste um, expertíza uh, tohto výboru, ktorá sa vám predstavila, takže kto začne, vy alebo vy? Uh, Veľmi pekne ďakujem za slovo. Niektoré veci samozrejme sú vecami, ktoré, na ktoré môžem odpovedať, ale chcel by som istým spôsobom zoskupiť tieto otázky. Veľmi mnohé otázky sa týkali práv pacientov a to je práve oblasť, za ktorú zodpovedám. Znovu a znovu sa tam objavovala otázka uh, liekov a e, ďalšie otázky, ktoré sú s tým spojené a potom samozrejme darcovstvo orgánov. K tomu by som sa tiež mohol vyjadriť a budem sa snažiť veľmi stručne, ale čo najlepšie na tieto otázky odpovedať. Pokiaľ ide o možnosť voľby zo strany pacientov, pre mnohých je to mimoriadne dôležitá otázka, tak ako sme to už mnohokrát počuli, pretože švédske eh, predsedníctvo si predsa vzalo a chce v podstate k tomuto e, doviesť e, patričné orgány, pretože my vidíme samozrejme, že častokrát narážame na rôzne argumenty členských krajín, ktoré majú tie najrozmanitejšie problémy. Snažíme sa nájsť istú cestu, ktorá by nám umožnila naozaj získať väčšinu, väčšinu, ktorá by sa postavila za návrh, ktorý by bol potom odhlasovaný v druhom čítaní v parlamente. Potrebujeme väčšinu. To je úloha aby sme sa snažili takúto väčšinu e, získať. To je našou úlohou. A ako veľmi dobre viete, musíme sa snažiť nájsť tú zlatú strednú cestu. Na jednej strane musíme brať do úvahy e, práva pacientov, ktorí sa snažia o to, aby mali umožnenú liečbu v zahranicami svojej krajiny, ale zas na druhej strane v podstate musíme isté veci ponúkať e, našim spoluobčanom Takže to sú rôzne názory, rôzne um, stanoviska, budeme sa snažiť nájsť nejakú cestu. A potom táto otázka tohto voucheru, o takéhoto preukazu, ktorý v podstate by sa mal už dopredu vystaviť, aby v podstate niekto nemusel dopredu uhradiť isté uh, náklady ale hovorí sa častokrát samozrejme, že sú to len tí, ktorí majú peniaze, ktorí si môžu dovoliť takúto zahraničnú liečbu. Ale ja si naozaj myslím, že sa musíme nad týmito vecami zamyslieť a veľmi intenzívne na nich pracovať. A pokiaľ ide o takéto povolenie dopredu, to je skutočne veľmi, veľmi komplikovaná otázka, pretože v rade na toto majú ľudia veľmi rôzne názory. Musíme isté veci zamietnúť, chceme skutočne, aby sa dospelo k istej jednote, k istému koncensu, aby um, občania mohli uh, sa takýmto dobr- spôsobom rozhodovať sami. A budeme sa snažiť túto vôľu presadiť. Ja by som tiež chcel, aby k tomuto prišlo za nášho predsedníctva a v v tejto súvislosti samozrejme potrebujeme vašu podporu a prirodzene, že Znovu ide o to, že potrebujeme dosiahnuť e, väčšinu, pretože inak sa nám absolútne nepodarí e, dosiahnuť nejaký pokrok. A potom otázka liekov ako takých. Tri rôzne časti e, sú v tom návrhu v nadväznosti na farmaceutický balík. Ale za švedského predsedníctva o obávam sa, že nebudeme mať možnosti toto doriešiť. Samozrejme, že Švédsko sa bude snažiť o to, aby v nasledujúcom ďalšom pol roku sa dosiahla a e, dosiahol istý konsenzus. Informačná časť je samozrejme veľmi dôležitá, ale my e, sme presvedčení, že za našho predsedníctva sa nám nepodarí jednoducho toto doviesť e, k zdárému koncu. A dá sa povedať, že potom padli veľmi eh, rôzne, eh, najrozmanitejšie eh, otázky. Pravdou je aj to, že mnohé členské štáty majú problémy, hlavne pokiaľ ide o problémy v nadväznosti na ústavné ustanovenia. O tom musíme celkom otvorene hovoriť. Sú tam skutočne skutočne sú to otázky, um, tak povediať, ústavného charakteru. A pokiaľ sa nám to nepodarí vyriešiť, budeme musieť hľadať nejakú inú cestu. Otázky týkajúce sa špeciálnych uh, typov liekov. Môžem začať uh, s tými zriedkavými ochoreniami. Členské štáty prostredníctvom uh, vďaka odporúčaniam zo strany rady dospeli k istému koncenzu. Samozrejme, že tam ide o silnejšiu spoluprácu, hlavne pokiaľ ide o databanky, to znamená, že vedomosti, ktoré máme, ktoré sme získali, by sa mali šíriť ďalej aj za hranice našich krajín. Pokiaľ ide o tieto um, zriedkavé ochorenia. Švedsko v podstate vypracovalo jeden pilotný projekt, hlavne pokiaľ ide o tieto zriedkavé ochorenia. Tam samozrejme sa potom e, dávajú zriedkavé e, typy e, liečiv. Sú to mimoriadne typy liekov a mali by sa isté údaje v podstate zbierať a hlavne pokiaľ ide o tieto zriedkavo podávané lieky. Ehm, samozrejme, že o tom sa hovorilo na konferencii 27.7. Samozrejme, že je to pomerne veľmi málo ľudí, ktorí eh, ochorejú takýmito zriedkavými ochoreniami, ale mali by mať možnosť dostávať čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť. Preto si musíme samozrejme vymieňať patričné informácie a je potrebné presadzovať cezhraničnú spoluprácu práve pri týchto zriedkavých ochoreniach aby sme mohli reagovať v nadväznosti na takéto druhy chorôb, e, pokiaľ ide o našich spoluobčanov. Teraz sa ešte pozerám na svoje poznámky, že či tam boli ešte nejaké ďalšie otázky, ktoré sa týkajú mojich e, kompetencií. Samozrejme, že pokiaľ ide o očkovanie, akým? Aha, áno. E, darcovstvo orgánov. Naozaj veľmi úzko spolupracujeme so španielskými kolegami a toto už e, e, v podstate sa spomínalo, e, že celý systém darcovstva by sa mal posunúť, tak povediať, na vyššiu látku, pretože samozrejme, že naši občania vlastne preukázali vôľu toto podporovať a za španielského predsedníctva sa jasne spravili isté kroky dopredu. Existujú isté veľmi bezpečné formy, ktoré potom vedú e, k darcovstvu orgánov a samozrejme, že v istých členských štátoch sa, štátoch sa musí spraviť najprv len tá základná práca a až potom sa budú môcť vlastne e, e, tieto záležitosti posunúť na vyššiu kvalitatívnu úroveň. Samozrejme, že e, vďaka koordinácii a spolupráce môžeme aj v EÚ e, toho dosiahnuť veľmi veľa, pretože e, mali by sme naozaj ponúknuť istú bezpečnosť tým, ktorých život závisí od darcovstva orgánov. Ďakujem vám za slovo. Obrovské množstvo um, otázok e, ste nám položili a dúfam, že spolu s mojim kolegom naozaj budem môcť odpovedať na niektoré otázky. E, istým spôsobom prepojím tieto otázky. Samozrejme, že tu ide aj o staršie osoby a otázky uh, tejto chrípky. Tým by som chcela začať, hádam. Samozrejme, že vieme, že obyvateľstvo stále viac a viac stárne. A je to vlastne úspech e, takéhoto e, systému sociálneho, v ktorom žijeme, ale zase na druhej strane je veľmi mnohí. Starší ľudia dnes žijú aktívnym, zdravým životom a aj to by sme im mali umožňovať. Po dlhšom um, dlhšej angažovanosti eh, a potom, ako vykonávali istú eh, hospodárskú, ekonomickú činnosť, by eh, si títo ľudia zaslúžili aj istú starostlivosť, pokiaľ je tam takýto dopyt. A s tými staršími sa do tohto vnáša istá dimenzia, dimenzia rôznych ochorení, vrátanie Alzheimerovej choroby. Samozrejme, že starostlivosť o zdravie je predovšetkým vnútroštátnou záležitosťou, ale som presvedčená, že práve prostredníctvom toho by sme mohli eh, veľmi veľa eh, získať, ak by sme naozaj sa snažili spolupracovať na medzinárodnej úrovni ďaleko Eh, viac, ďaleko eh, tvrdšie a, ja, a prehľadnejšie ako doteraz. Hlavne eh, v nadväznosti na trojku sme o tom toto O tomto hovorili a to je mimoriadne dôležité, pretože toto je otázka, ktorá sa znovu a znovu vlastne objavuje aj v politickom programe EÚ. A chcela by som za švedského predsedníctva počiarknúť, že práve tieto otázky týkajúce sa starších ľudí by mali zohrávať vlastne stálu úlohu, že by mali byť súčasťou stáleho programu EÚ. Eh, e Potrebujeme samozrejme aj eh, ďaleko viac rôznych porovnávacích údajov, štatistických údajov. A, a tým by sme vlastne len počiarkli, že sa naozaj oplatí takáto výmena eh, skúseností a informácií, preto sa budeme snažiť e, preformulovať e, v decembri v e, závery rady a vychádzame samozrejme z toho, o čom bude hovoriť konferencia, ktorá sa bude konať v septembri. Toto je samozrejme úloha, ktorá má mimoriadný význam a naozaj uh, by mala zohrávať permanentnú úlohu, pokiaľ ide o politický e, program, politickú agendu EÚ. Toto je mimoriadne dôležité, pretože sme presvedčení, že e, naozaj by sa nám to vyplatilo v nadväznosti na starostlivosť o starších ľudí v EÚ. A potom otázka chrípky. To je otázka, a to by som chcela počiarknúť, ktorú skutočne e, berieme so všetkou vážnosťou. Samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sme nestrácali zbytočne čas, pretože e, v tejto súvislosti e, sme um, zvolali um, mimoriadne e, zasadnutie ministrov v rámci rády. Nemôžeme jednoducho čakať do decembra, pretože niečo musíme spraviť už dopredu. A v tejto oblasti, to znamená v oblasti tejto chrípky, E, ide znovu o činnosť, ktorá spadá pod e, právomoci členských štátov. Ale samozrejme, že chceme v podstate podporovať e, takéto centrálne miesto, kde by sa sústredovali vakcíny. Máme isté plány a isté odporúčania a celkom určite existujú oblasti, v ktorých môžeme veľmi úzko spolupracovať, ktoré prinášajú istú pridanú hodnotu a samozrejme, že VHO e, je naozaj tým um, hlavným um, aktérom, ktorý by tieto veci mal uh, koordinovať. Ale samozrejme, že v rámci EU by sme aj my mali prichádzať s tými návrhmi. A samozrejme, že na úrovni EÚ existuje politická vôľa a práve z toho dôvodu je potrebné si premisie, tú stratégiu, ktorú by bolo potom potrebné 12. oktobra prijať. Ešte niekoľko otázok sa e, je takých, ktoré by sa mali prediskutovať, pokiaľ ide o politickú agendu. Ja som už celkom jasne povedala, že to má byť predovšetkým osveta. Tu v hoteli uh, som ubytovaná, tu, tu v Bruseli som ubytovaná v hoteli a tam e, sme videli, aj rôzne plagáty, ktoré vydala ECDC. Takže toto je naozaj samozrejme osvetová práca, ale ja si naozaj myslím, že veľmi veľa vecí by sa mohlo zlepšiť aj na úrovni jednotlivých členských štátov. Každopádne musíme túto osvetu posilniť a potom globálna solidarita. Čo budeme robiť, ak nebudeme mať dostatok očkovacích látok? A potom tu ide aj o e, ďalší predaj iným krajinám, e, ktoré by to mohli e, potrebovať. Toto sú naozaj už veľmi citlivé otázky, otázky, ktoré sú spojené s množstvom právnych záležitostí a komisia sa v tejto oblasti naozaj veľmi zasadzuje a práve z toho dôvodu sme veľmi intenzívne spolupracovať s komisiou, aby sme boli úspešní, pokiaľ ide o bezpečnosť očkovania. Som si celkom istá, že to, čo sa preskúma a patričným spôsobom e, skontroluje, máme samozrejme EMEU, máme aj ďalšie kontrolné systémy v nadväznosti na lieky a samozrejme potom, keď táto očkovacia látka je už hotová, môžeme sa naozaj cítiť bezpečný. Samozrejme, že ide o to, aby e, táto vakcína bola bezpečná a zatiaľ musíme samozrejme ešte čakať, pretože to je potrebné patrične klinicky e, odskúšať a musíme sa potom naozaj uh, um, pridržiavať patričných odporúčaní. Um, zatiaľ uh, sa hovorilo o očkovaní detí a tvrdí sa, že deti do troch rokov by zatiaľ nemali byť očkované, ale onedlho by to mali byť aj deti, ktoré sa budú očkovať od 6 mesiacov. A tam naozaj potrebujeme uh, veľmi jasne dodržiavať isté odporúčania a práve z toho budeme, dôvodu budeme veľmi úzko spolupracovať s VHO a pokiaľ by tam boli isté diferencie, samozrejme, pokiaľ ide o e, to, čo ohlasila e, zástupkňa ECDC včera, to sú nové informácie a samozrejme že môžem toľko povedať, že zatiaľ sú to nové informácie, pretože samozrejme, že na, zatiaľ nemáme odpovede na všetky otázky. A jednoducho sa musíme s tým uspokojiť, že isté veci sa zodpovedajú vlastne až v neskoršej etape. Berieme celú toto otázku veľmi vážne, naozaj e, predstavuje jednu z priorít našej agendy a chceme sa naozaj e, sústreďovať na tie otázky, ktoré prinášajú pridanú hodnotu v rámci EÚ. A samozrejme, že je mimoriadne dôležité, aby sa obyvateľstvo e, očkovalo, ako náhle to bude možné. A potom otázka alkoholu. Samozrejme, že je to veľmi významná otázka. Európske obyvateľstvo na celom svete v podstate e, predstavuje najvyššiu spotrebu alkoholu. To by sme si mali povedať. A O tomto sa bude hovoriť aj na zasadnutí ministrov. Naozaj si myslím, že spotreba alkoholu je veľmi vážnou otázkou, pokiaľ ide o naše obyvateľstvo. A s mladými ľuďmi skutočne máme veľmi veľké problémy a ten vývoj sa zdá byť stále problematickejší. A práve na tejto konferencii, o ktorej som sa už zmienila, by sme sa chceli zamerať na isté závery, ktoré budú mať istú údernú silu. A potom ešte niekoľko otázok, na ktoré môžem veľmi stručne odpovedať. Naša kolegyňa a pána Jeva sa pýtala na oznámenie v nadväznosti ehm, na to, čo by malo byť predložené zo strany komisii je v decembri. S tým počítame, že to vlastne asi sa už nebude robiť za našeho predsedníctva. Christopher Fiermer hovoril o žuvacom tabaku, respektíve o švedskom tzv. snúze. Ale toto jednoducho nie je otázka, ktorou by sme sa zaoberali počas švedského predsedníctva. Veľmi pekne ďakujeme všetkým aj e, dvom ministrom a toto sú samozrejme veci, ktoré budeme veľmi dôsledne sledovať, pretože toto sú všetko veci, ktoré naozaj sú veľmi blízke našemu srdcu a, prirodzene, že obyvateľstvo EÚ musí od nás očakávať nejakú pridanú hodnotu. Takže veľmi pekne ďakujeme. Znovu sa stretneme 13. septembra. 30. septembra, pardon.